So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie bitte. Už vážené kolegyne, kolegovia, prosím zaujímite svoje miesta. Budeme pokračovať zasadnutím výboru. Chcem srdečne privítať medzi nami výkonného riaditeľa Európskej chemickej agentúry pana Danserta. Vítajte v parlamente. Máme možnosť podiskutovať s ním. A prebehne výmena názorov. Čo sa týka pracovného programu agentúry ECHA, ako aj o ďalších e, témach, ako je stred záujmov a ako to pôjde ďalej v otázkach okolo agentúry ECHA. Potom bude ho, budeme môcť hovoriť e, o otázke poplatkov. Jednoducho Chcela by som to odštartovať. Boli sme v agentúre ECHA na návšteve s delegáciou. Prebehla diskusia, ktorá bola náročná, ale informačne bohatá. Dozvedeli sme sa o tom veľa, čo robí vaša agentúra odštartujeme, dávam, dám vám slovo, aby ste nám to uviedli a potom pani Hasi, ktorá je kontaktná hm, pracovnička pre agentúru ESA, ktorá má na starosti tieto kontakty a bude to tak aj v budúcnosti. Takže tá nás bude ďalej informovať a potom sa ujmu slova tí, ktorí tam boli e, za Európsky parlament a potom ďalší kolegy, kolegovia. A pán Dansart, nech sa páči. Ďakujem vám. Pán predseda, podpredsedovia, vážení členovia výboru, som nesmierne rád, že tu môžem znova vás stretnúť a priniesť vám program, pozdravy z ECHA, zo zasnežených Helsing. Budem hovoriť o niektorých úspechoch od posledného nášho stretnutia a, stretnutia a potom sa zameriam na naše snahy a ambície do budúceho roku a rokov a potom necháme čas, aby som mohol odpovedať na vaše otázky. Nuž čas letí však. Iste sa to nezdá byť dlho, odkedy sme sa stretli minule a hovorili sme o termínoch pre REACH. Teraz sa budeme budeme môcť pozrieť na ďalší termín pre druhú registráciu v roku 2013. Všetky prípravy, čo sa týka um, usmernení a nástrojov IT boli dokončené a moratórium 6 mesiacov začne zajtra. No a um, čo sa týka hodnotenia, s radosťou vás chcem poinformovať, že sme splnili termín koniec novembra na zhodnotenie všetkých návrhov na testy, ktoré uh, boli predložené do prvého termínu pre registráciu. Dohodli sme sa s členskými štátmi a už sme implementovali novú zameranú stratégiu, aby sme dosiahli vyšší súlad s tými úlohami v registrácii. A takisto sme pokročili ohľadom registrácie látok v nanoformách. Tie musia byť registrované a máme prvé rozhodnutia o implementácii. No je tu veľa mnohých, mnoho nových látok, ktoré sú veľmi znepokojivé, sú na liste kandidátov. Ale som istý, si istý, že tento ambiciozný cieľ dosiahneme, ktorý nám stanovil e, podpredseda Tajany a komisár Potočník. A je to 136 látok do konca tohto roka. Tento týždeň sa uverejňujú názvy firiem, ktoré zaregistrovali látky na našej webovej stránke. Takisto končíme hodnotenie o všetkých eh, vyhláseniach o dôver, dôvernosti. A biocidoch vám poviem neskôr. Chcem však hovoriť najskôr o ambíciách do budúcnosti. Čo myslím ambíciou? Podľa slovníka je ambícia je to veľká túžba a odhodlanie uspieť. Píše sa tam tiež, že ambiciózny podnik má vyššie ašpirácie, ktoré sa ťažko dosahujú. A my v ECHA sme dokladom a dôkazom obidvoch týchto aspektov. Máme ambíciu uspieť a mm, ambiciózny program práce, ktorý chceme naplniť. A my sme, my sme my sa chceme stať poprednou regulačnou agentúrou v oblasti bezpečnosti chemikálií. Máme ambiciozne ciele a je správne, že mierime vysoko. Chcel by som však hovoriť hlavne o troch ambíciách. Je to eh, lepšia reputácia a z hľadiska nezávislosti, eh, dosah na širšiu eh, verejnosť, informáciami a spolupráca s našimi aktérmi. Takže ambícia e, zlepšiť naše, našu povesť nezávislosti. Nezávislosť sa stal základom našej práce. Každé rozhodnutie, ktoré príjmeme, musí byť založené na regulácii, na regulačnom základe. A som presvedčený, že tomu tak je. Nestačí však byť nezávislý, treba byť aj vnímaný ako nezávislý. Majúc toto na pamäte, za posledné roky sme obnovili svoje politiky nezávislosti a predchádzanie stretu záujmov. auditorský dvor vo, vo svojej tohtoročnej správe uviedol viacero oblastí, kde by sme mohli lepšie pracovať, aby sme sa po, vy, vyhybali potenciálnym stretom konflikto, e, záujmov. Zverejnenie správy však bolo u nás z, oneskorené, ale viacero odporúčaní máme ešte pred zverejnením. Uh, uvedomujeme si, že um, ak uh, niektoré inštitúcie v očiach európskych um, obyvateľov uh, nemajú dosť dobrý, dobrú povesť. Škodí to aj ďalším. Treba zabezpečiť, aby ECHA nebola záťažou rodiny ostatných agentúr v EÚ. Potom je to ďalšia ambícia obracať sa na širšiu verejnosť. Náš portál má viacej informácií o chemikáli ako ktorýkoľvek iný na svete. Tie informácie, ktoré máme, sú a budú technické povahy. Chceme však vylepšiť rozhranie portálu, aby sa lepšie v ňom vyhľadávali a nachádzali informácie. Konzultujeme s našimi aktérmi, aby sme vedeli, čo očakávajú od nás a od nášho portálu a jeho ďalších aktualizácií. Zjednodušovanie a e, to, to je vždy e, dôležité pre nás, najmä pre menšie firmy, ktoré budú potrebovať registráciu budúci rok, e, aby sa im tieto požiadavky splnili ľahšie. Aby sme toto dosiahli, spolupracujeme aj so sieťom e, európskych podnikov a pracujeme aj s akreditovanými aktérmi. Ďalšou ambíciou je spolupráca, lepšia spolupráca s našimi zúčastnými stranami. Od samého začiatku sme do našej práce týchto aktérov um, zahrňali. E, Zúčastné strany uh, sú zúčastnení a zastúpení vo všetkých našich rozhodovacích orgánoch, e, pracujú e, v pracovných skupinách a zúčastňujú sa mnohých aktivít. Keď sa e, nabiehol na systém REACH, EH pracovala najmä s zástupcami priemyslu na vývoji nástrojov IT a postupov. Um, niektorí mohli nadobudnúť dojem, že ECHA je um, zaujatá voči priemyslu, ale to nie je tak. Minulý týždeň sme absolvovali uh, proces konzultácií s priemyselnými podnikmi. A chceme totiž ich požiadavky lepšie zohľadniť v našich vedeckých výboroch. E, takisto má ECHA e, v správu, ktorú vypracovali akreditované organizácie v oblasti životného prostredia. A ich správa znamená e, mnohé odporúčania. Pravidelne vedieme neformálne e, dialógy medzi ECHO a profesijnými organizáciami. Nie všetko je však iba úspešné. Sú aj nástrahy a pasce. Ak v živote uspejete, stále viacej sa od vás očakáva. Teraz k nášmu pracovnému programu. Chceme sa zamerať najmä na cieľe 2020, lepší dosah ríču. Potom je tu biocídy a PIK, a rovnováha medzi verejným a súkromným financovaním. Najskôr REACH. EÚ e, vedie vo svete a my sa snažíme dosiahnuť to, aby REACH bol e, dôležitý vo svete. E, v septembri sa SAICM stretlo v Nairobi. Stále viacej krajín príjma zákony, ktoré vychádzajú zo zásad REACH. Potrebujeme zachovať túto hybnosť a je dobré, keď krajiny prijímajú zákony vychádzajúce z tohto nariadenia. Je to potrebné pre konkurencieschopnosť našich firiem, pre naše spoločné životné prostredie a je potrebné určité chemikálie postupne prestať používať. To, ako my agentúra a REACH prispievame k dosiahnutiu cieľov pre rok 2020, sú zdrojom hrdosti pre všetkých nás. Komisia a členské štáty stanovili e, cestovnú mapu do roku 2020. Identifikovali všetky chemikálie, e, ktoré treba registrovať. Nečakám, čakáme však netrpezlivo na revíziu nariadenia REACH zo strany komisie. REACH už teraz má e, veľký vplyv na používanie a bezpečné používanie chemikálií revízia zlepší používanie tohto nariadenia. Ide nám však o to, aby z tejto potreby nevyšli e, potrebné ďalšie e, zdroje. Ale sú tu naše ďalšie strategické ciele. To znamená viacročný finančný e, pracovný program na roky 2013 až 2015 a ročný plán na rok 2013. Ďalší viacročný plán, program bude na 5 rokov 2014 až 2018 a na to máme 4 strategické ciele. Tie vychádzajú zo skúseností s nariadením REACH a e, my ako agentúra môžeme prispieť k úspechu tohto plánu. E, Z hodnotiacej správy za, minulého, za minulý rok je našim hlavným problémom kvalita informácií, ktoré poskytujú jednotlivé podniky. Ale kvalita údajov je tým základom pre úspešnosť ríču. Na základe týchto údajov môžu tí, ktorí čerpajú informácie, e, získať e, návod, čo robiť a ako robiť lepšie, aby neškodili životnému prostrediu. Štyri strategické ciele sú preto o, to, preto o tom, ako zvýšiť e, súlad a kvalitu údajov o látkach, lepšie využiť údaje na identifikáciu a riešenie príslušných chemikálií, riešiť vedecké úlohy, ohľadom e, toxicity zmesi a bezpečnejšie používať látky v nanoformách. A po tretie, ako som povedal minulý rok, sme hrdí, že máme na starosti implementácii nariadenia PIC a o biocídoch. Musím však varovať, treba, aby sme tie naše e, schopnosti mali kvalifikované ECHA dostala viacero e, ďalších pracovníkov, ktorí pracujú na biocidoch roku 2013, ale nemáme dosť e, financí na to, aby sme ďalších e, mohli najať. V ďalšom roku budeme mať o 50 menej ľudí a o 40 menej prostriedkov, aby sme to všetko dosiahli. Je iba jeden rok, ktorý sme mali na prípravu na tieto úlohy. Potrebovali sme zaviesť IT systém, aby sme prešli od papierovej formy na IT formu, ktorá je nákladovo efektívnejšia a rýchlejšia. Tieto investície bolo treba za prvých 24 mesiacov ale skúsenosti e, z RIK nás nám ukázali, že využiť tieto, tieto skúsenosti e, si vyžiada celé roky. Agentúra, ktorá nedostatočne plne základné služby, nie je e, vhodná a nemôže plniť úlohy, ktoré sú na nej kladené komisiou a ďalšími orgánmi som si vedomý, že verejní e, úradníci v celej Európe majú e, rovnaké problémy ako u nás, všetky, rovna, všetky inštitúcie. Um, nebol by som však úspešný, keby som si uvedomil, že uh, neuvedomil, že znížené zdroje uh, neumožňa plné plnenie úloh, ktoré sa uh, rozrastajú. Uh, potom je tu um, rovnováha medzi verejnými a súkromnými prostriedkami. Sú aj kreatívne riešenia, o ktorých vám uvediem príklad. Je tu napríklad poplatok súvisiaci s nariadením ríč. Treba mm, nájsť rovnováhu uh, medzi uh, súkromnými a verejnými prostriedkami a um, nabádať uh, spoločnosti k tomu, aby dodržiavali e, nariadenie e, REACH je potrebné, aby si e, chemické podniky um, vzali za svoje správny súlad s nariadením REACH. Ak tak nerobia, je potrebné ich k tomu doviesť. Nie je možné nechať ich stále siahať do verejného rozpočtu je potrebné pomôcť malým stredným podnikom, aby sa uľahčilo ich dosahovanie súladu s predpismi. Čo sa týka poplatkov za biocídy, sme za e, jednoduchý systém poplatkov každoročný, ktorý bude každoročný. Pričom je potrebné e, mať e, pozorné oko nad plným objemom tých dotácií, ktoré boli slúbené pre roky 2013 a 2014. Nuž a než odstúpime od otázky peňazí, musím povedať, že jednoducho rozpočet nie je len jeden veľký hrniec, ale má svoje dno. Úlohy však rastú, dostávame ich stále viac. A jedna, filozofia jedného vrecka by znamenala, že e, komisia a e, rada by mali prestať vytvárať nové agentúry a nemali stanovovať nové priority. Podľa návrhu komisie sa má e, rozpočet agentúry znižiť o 5 a podľa návrhu rady by to malo byť 10 Naši par, náš partner, a to sú generálne riaditeľstva, plne chápu situáciu a snažia sa um, zabezpečiť, aby uh, život pre ECHA bol zvládnutelný. To, ako dopadne E, táto otázka zdrojov. Budete o tom určite informovaní. Povedal som niektoré závažné informácie za ostatný rok a hovoril som o našich ambíciách a o našom ambicioznom pracovnom programe. Prosím, e, uplatnite svoj e, vplyv vo svojich členských štátoch. Legislatíva o chemikáliách sa rieši v partnerstve a úloha členských štátov je podstatná pre podporu priemyslu a pre uplatňovanie legislatívy. Keďže si uvedomujeme, že situácia v členských štátoch aj v Európe je neľahká, musíme si tiež uvedomiť, že bez dostatočných zdrojov túto situáciu nevyriešime. Treba zabezpečiť, aby experti a odbornosť v oblasti chemikály bola udržaná v každom členskom štáte. Podia- e, ďalšie, e, bol by som rád, keby ste um, budovali povedomie vo firmách e, vo svojich volebných oblastiach, aby bolo vedomie o tom, aké sú naše povinnosti i práva. No a napokon Európsky parlament e, stále podporoval REACH v tom najmodernejšom regulačnom rámci pre chemikálie na svete. Ste našim kritickým a podstatným priateľom, ktorý sa pýta a nabáda nás, aby sme robili viac a lepšie. Takže prosím, snažte sa, aby okrem tých vašich požiadaviek o naše lepšie výkony e, boli, bolo možné zabezpečiť aj zodpovedajúce finančné prostriedky. Pán predseda, podpredsedovia, ctení členovia, ďakujem vám za, pornosť, za pozornosť a som pripravený a rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za tento prehľad, ktorý ste nám poskytli. Včera sme mali debatu vo výbore o tom, ako sa má vykonávať alebo ako sa vykonáva ju zákony a agentúra pre chemické látky predstavuje základnú oblasť, e, kde sa vykonáva nedávno prijatá legislatíva. Hovorili ste aj o financovaní. Je to veľmi Eh, je to agentúra, ktorá je veľmi náročná na výpočtovú techniku, aby zvládla celú svoju problematiku, aby dokázala spracovať údaje, s ktorými pracuje. Hovorili ste o rozpočte, finančnom rámci, nových úlohách a na budúci rok budeme si pripomínať 5-ročné obdobie schválenia alebo funkčnosti REACHu, ale vidíme ešte stále problémy vo vykonávaní a preto chcem teraz požiadať našu kontaktnú osobu s agentúrou ECHA, pani Saturasi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Dancetovi za to, že prišiel do nášho výboru, aby s nami konzultoval túto problematiku. Vidíme, že práca, ktorú teraz vykonáva Agentúra pre chemické látky, je práca, ktorú nerobí žiadna krajina alebo región a je jasné, že pre nás je dôležitá nielen pre nás, Európanov, ale aj pre ostatnú časť sveta, pre celý svet a je dôležité preto, aby táto agentúra e, správne fungovala a mali by sme sa aj poučiť z týchto skúseností. Ale ako ste povedali, e, sú tu aj určité problémy, starosti a spomínali ste kvalitu údajov, ktorú dostávame z priemyselných firiem. To sú veci, o ktorých sme tu už hovorili aj vo výbore, aj počas mm, návštevy v agentúre. Taktiež na to poukázal, sme poukázal aj eh, v svojom liste aj predseda nášho výboru začiatkom tohto roka. Pán Grote, zdá sa, že e, v kvalite údajov hovoríme o niekoľkovrstvovom probléme. Teraz sa to zdá tak, že dokonca e, máme otázky súvisiace s úplnosťou údajov poskytovaných priemyslom, firmami. Tieto údaje nesplňajú všetky E, zákonné požiadavky, nesplňajú požiadavky jednotlivých ustanovení ríču. A toto je situácia so súčasnými údajmi od prvej registrácie, ale ja by som si chcela vypočuť, ako plánujete zlepšiť túto situáciu pri ďalšej vlne e, ríču. Ďalšia lehota je v júni budúceho roka. Takže ako chcete postupovať, aby ste zabezpečili, že podniky dajú všetky informácie, všetky časti informácií, ktoré vyžaduje nariadenie REACH? Druhá úroveň tejto problematiky je, že až doteraz tie podniky, ktoré poskytovali neúplné e, podklady alebo podklady, ktoré neboli v súlade s nariadením, alebo dali podklady, ktoré boli neúplné. A taktiež išlo podklady, ktoré nesplňali e, kvalitatívne kritéria. Napríklad podniky, ktoré majú neprimerané opatrenia v oblasti riadenia rizika a agentúra tam posielala potom listy e, vyjadrenia ku kvalite pripomienky ku kvalite, ale ja si nemyslím, že to je dostatočne silný krok na to, aby sme posilnili alebo prinútili e, podniky priemysel správne fungovať, konať, postupovať. A je to aj dôležité z hľadiska spravodlivosti voči tým firmám, ktoré poskytujú správne, primerané informácie. Takže ako plánujete zlepšiť situáciu v tejto oblasti? A okrem toho by som ešte chcela poukázať na inú tému, inú problematiku, okrem kvality údajov a to sú obmedzenia, ktoré sa týkajú chemických látok, o ktorých sa vie, že sú problematické. Doteraz e, ma informovali tak, že za 6 rokov, alebo v týchto 6 rokoch bol REACH operatívny pri reštriktívnych, ale že sa prijali len reštriktívne rozhodnutia. Mne sa to zdá veľmi pomalé a bola by som rada, keby ste mi povedali, čo je dôvodom tejto pomalosti. Je to preto, že REACH ako proces je veľmi náročný, zložitý, alebo je to preto, že výbory ECHA žiadajú vysokú úroveň dôkaznosti, kým e, príjmu rozhodnutie, alebo si myslíte, že chýba politická vola na strane členských štátov a komisie? Ďakujem kolegyni Hasi. A teraz má slovo, dávam slovo Richardovi Sevartovi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán generálny riaditeľ, že ste sem prišli a že hovoríte s nami o Ríči, ktorý predstavuje veľký veľké legislatívne úsilie a prácu a je naozaj veľmi zaujímavé sa dozvedieť, aké sú prvé skúsenosti s jej vykonávaním. Takže, pán riaditeľ, ako to vyzerá so substitúciou? To bola jedna veľká téma, kde sa hovorilo o tom, že sa najnebezpečnejšie látky nahradia inými. A hovorili sme o tom, aké rámcové podmienky by sme mohli vytvoriť ale málo ste povedali o tom, ako EKA postupuje v tejto oblasti, ako podporuje náhradu týchto látok, ako sa to môže realizovať. Pretože ja si myslím, že to je náš cieľ. Chceme sa zbaviť nebezpečných látok a nahradiť ich látkami, ktoré sú menej zaťažujúce pre životné prostredie. Druhá vec je to, čo hovorila aj kolegyňa Hasi a to, je, to sú údaje, ktoré dostávate. Ako zabezpečujete, že riadenie rizika, ktoré musia robiť firmy, je e, správne vykonávané, že je ďalej rozširované, že tí, čo majú záujem o údaje, sa k ním dostanú. Ako by sa dala táto situácia zlepšiť? Hovorí možno niečo aj ako o verejnej kontrole v tom najširšom slova zmysle, čo je zrejme potrebné. Potom ste tu hovorili aj o, spra- o správe o prioritných látkach, kde som bol spravodajca, tu sme schválili a získali sme väčšinu. V tejto správe, ktorú som vypracoval, sa hovorí o tých krížových prepojeniach, väzbách, keď niektorá látka, ktorá je na tomto prioritnom zozname, prekročí určité limitné hodnoty, ale pritom dostala opravnenie, registráciu, autorizáciu od ECHA. Takže by bolo dobre, keby tieto údaje boli aj e, dostupné v riadení ECHA, v manažmentu. Ako zabezpečíte, že problémové látky vo vode, ktoré neboli na to skúšané, ale ktoré vytvárajú problémy, budú osobitne posudzované, alebo tieto údaje, ktoré zbierajú spr- e, pracovatelia vody v členských štátoch, ako sa tieto dostanú naspäť do ECHY, aby boli zohľadnené aj vo vašich hodnoteniach. Je to nová oblasť, ale ja viem, že táto súčasná legislatíva to nepokrýva, ale možno by ste mohli povedať nejakú prvú reakciu na túto našu predstavu, pretože je dôležité, aby sme bojovali so znečistením pri zdroji a nie na konci reťazca, pretože uh, si myslíme, že lepšie sa dosiahneme z cieľu, keď budeme pracovať pri zdroji problémov. Ďakujem kolegovi Zeberovi a chcem privítať aj hostov, ktorých tu dnes máme. Hosti, e, máme tu hosti z Univerzity Liovan a ktorých pozval kolega Bas Eichert. Potom tu máme 10 praktikantov z DG Sanko ktorí sú tu tak povediac na e, stáži, na príprave a e, pozerajú sa, ako my fungujeme ako legislatívec, zákonodarca a potom tu máme ešte z DG tlmočenie účastníkov školenia, ktorých tu tiež medzi nami čo najsrdečnejšie vítame. A teraz dám slovo kolegovi Jolanimu. Ďakujem, pán predseda. Pán Dance, vo výbore sa ECHA stáva kľúčovou agentúrou pre ochranu životného prostredia v EÚ. A my všetci máme záujem na tom, aby dobre fungovala. Vyjadrili ste svoje obavy, pokiaľ ide o budúce financovanie a úlo- nové úlohy v oblasti nariadenia o biocidných látkach, kde potrebujete na zabezpečenie týchto úloh nové peniaze, potrebujete vybudovať aparát, a e, aj my v parlamente dávame na to pozor. Aj e, v minulosti sme to robili, pretože nám záleží na tom, aby sme podporili funkčnosť ECHIA a keď treba ju aj zaručili. Pre rozpočet, e, rozpočtové orgány ste boli vždy také, takou organizáciou, ktorá len pýta peniaze, ale nič neposkytuje. Takisto to bolo aj pri Ríči. A E, príjmy klesajú a my tu vo výbore musíme dať naozaj pozor na to, aby sme neohrozili vašu funkčnosť, aby ste neboli, tak povediac, handicapovaní tým, že nemáte dostatočný rozpočet. Hovorili ste, že EÚ je lídrom vo svete pri, pri regulácii chemických látok. To počujeme radi, ale otázka je, že ako ostatné časti sveta reagujú na náš príklad – USA je predsa vedúcou krajinou v e, chemickej legislatíve. A potom je tu Čína, e, USA a Čína. Pracujú v podobnom duchu, pripravujú niečo podobné? Pretože to je otázka, pretože my môžeme zakázať nejaké chemické látky, ale inde sú dovolené. A potom sa dovozom do EÚ tieto látky dostávajú späť. Takže ako to môžeme dosiahnuť, že to, čo my robíme dobre, druhý dobre nerobia a potom dovozom vlastne tieto všetky neškodlivé e, látky rozširujeme v EÚ, či v hračkách, či v odevoch? Hovorilo sa tu už aj o náhradách. Povedali ste, že chceme lepšie, bezpečnejšie chemické látky. To znamená, že niektoré musia zmiznúť z trhu, lepšie sa musia na trh dostať. Ako sme počuli, to ide pomaly. Chcem sa spýtať, prečo je to tak, prečo to ide tak pomaly, prečo ide toto nahradzovanie tak pomaly. A potom mám ešte otázku k chemickým látkach pri frakovaní. Hovorili sme minule o takejto správe a máme strach, že sa tu schvália látky, ktoré sú problematické a o ktorých ani mnoho toho nevieme. Takže aký je váš názor na toto? Ďakujem. Teraz Olga Kramer. Holgard Kramer, ďakujem. Ďakujem. Najprv veľký rešpekt k tomu, čo e, robíte. Vykonávanie ríču je mamutia úloha a robíte to vynikajúco. A druhá vec, ktorá ma napadá, je, že v druhom v druhom vašom funkčnom období riaditeľstva EKI, ako riaditeľ EKI ste vž- beriete parlament vážne a vždy ste to tak robili a skladáte účty parlamentu, za to vám ďakujeme. Nie vždy je to totiž samozrejme a liš, týmto sa lišíte od ostatných riaditeľov agentúr. Mám konkrétnu otázku k zoznamu prílohy 14, ktorý ste aj spomínali v svojom vyhlásení. Pravidelne a stále častejšie vidíme, že podniky E, sa obracajú na vás, pretože majú obavy, že by mohli byť dotknuté zákazom niektorých látok, pre ktoré nemajú alternatívy. E, uviedol by som tu jeden príklad, aktuálny príklad, ktorý mám teraz na stole, keď sa na nás obracajú. Ide o chromáty, najmä e, e, stroncia, ktoré sú uvedené na zozname 14. Teda ako som povedal, podniky sa na nás obracajú s obavou o zákaz niektorých látok a je možné, že keď zakážeme túto látku, spôsobíme kolaterálnu škodu, ktorá nie je ani e, prospešná životnému prostrediu, ani, ani e, priemyslu. Používajú sa totiž tieto látky napríklad pri lietadlách na ochranu pred hrdzavením a je možné, že potom by sme dosiahli to, že lietadla nebudú pod, e, spadať pod ríč, najmä ich údržba. A teda ma zaujíma táto otázka a to, ako mienite e, riešiť túto problematiku, respektíve ako rozhodujete v prípade látok na tomto zozname. Skutočne sa posudzuje táto problematika v dostatočne širokom e, zábere. Hľada sa rovnováha medzi životným prostredím a ekonomickým dosahom. Myslím si, že Európe nikomu e, nepomôže, keď budeme mať lietadla, ktoré sa budú e, podrobovať údržbe nie v EÚ, pretože tu sú tieto látky zakázané, ale budú údržbu vykonávať v iných krajinách, kde tie látky sú povolené. Toto určite nikomu nebude osožiť, Takisto si myslím, nikomu nepomáha čakať na nejaké dočasné povolenia, pretože máme investície a zariadenia, ktoré sú teraz v EÚ, ale ak zmeníme legislatívu alebo bude postup príliš dlhý, tak tieto prevádzky sa vysťahujú za hranice EÚ. Ďakujem. A teraz kolegyňa Mokonajte. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda mám veľmi špecifickú otázku a tá nesúvisí priamo s e, činnosťou vašej agentúry, ale súvisí s potenciálnym chemickým znečistením. Po druhej svetovej vojne zostalo v Balckom mori mnoho chemických zbraní a máme tu aj mnoho ďalších pozostatkov vojenského priemyslu z druhej svetovej vojny v Baltskom mori. A teraz, keď sa skončila, uh, skončila výstavba plynovodu Nord Stream a plánuje sa ďalšia do Kaliningradu, tak E, máme problém, že by mohlo dosť k stretu s úložiskami týchto chemických zbraní. Ak sa tieto chemické zbranie totiž pohnú, môže dosť chemickému znečisteniu. Máte skúsenosti pri riešení problémov takéhoto druhu? Stalo sa už niečo podobné v minulosti? Pretože pokiaľ viem, vy nie ste veľmi aktívne zapojení do odstraňovania chemických zbraní, ale chemické znečistenie zrejme spadá do vašeho rozsahu pôsobnosti. Ako by ste sa mohli k tomuto vyjadriť, ale žiaľ musím odísť na hlasovanie, ale prosím odpovedzte na túto otázku, lebo je tu viac ľudí, ktorí chcú, odpovedať na, ktorí chcú počuť odpoveď na túto otázku. Kanclote, áno, my sme sa už stretli dnes, len do záznamu chcem uvieť, viesť. Viete o správe MVO, hovorili sme o tom, viete o konflikte záujmov, aké preventívne opatrenia príjmate a ako dostaneme chemickú látku z kandidátskeho zoznamu na zoznam s obmedzeniami. Aký je tento proces a kde v ňom vidíte problémy? Aký je váš odhod? Koľko chemických last látok máme na kandidátskom zozname 2015. Ďakujem. A teraz by som chcel dať slovo bývalej kolegyni. Ach nie. Prepačte, pán Čivanský. Nech sa páči. Chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo povedala predrečníčka o Baltskom mori. Uh, Chcel by som ju podporiť. Je to naozaj potenciálny problém a nevieme presne, koľko jedovatých látok zo sovietských zbraní sa nachádza v Balskom mori. Korózia postupuje a nevieme nič o množstvách a takisto nevieme nič ani o miestach, kde sa tieto chemické látky nachádzajú. A to je veľmi nerozumné. Baltské more je e, uzavreté e, more. Máme tam Skagrada Skategrad a musím povedať, že ide o naozaj mimoriadné more. Z polského pohľadu by som chcel poukázať na to, že existujú aj príklady uh, spalovania iperitu polskými e, rybármi, e, popálenia e, iperitom, ktoré utrpeli polskí rybári, ktorí tam chytali ryby. To je naozaj veľmi vážna vec. Bude to veľmi drahá práca a bude si vyžadovať finančnú podporu. V tých časoch sa nikto nestaral o to, čo sa nachádza v mori a myslím si, že Európska únia by sa mala venovať tejto téme. Moja predrečníčka takisto poukázala na to a e, veľmi rád by som ju poprosil o to, aby v rámci e, svojej práce sa venovala aj tejto téma. Ďakujem veľmi pekne, takže musíme tu rozšíriť ešte aj tému na odstraňovanie e, takýchto látok z mora. A teraz moja bývalá kolegyňa dostane slovo a je to naša zástupkynia Európskeho parlamentu. Je to kolegyňa Brus. Bola tu členkou v predchádzajúcom období a je to osoba, ktorú veľmi dobre poznáme. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za toto pozvanie. Som naozaj nadšená, že ste ma pozvali. Vidím tu mnoho známych a priateľských tvár. Tento výbor pracuje stále tak tvrdo, ako aj predtým, aby ochránil zdravie a životné prostredie. A takisto by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste mi umožnili sedieť vo výbore ECO a musím povedať, že spolu s kolegyňou Kristínou eh, na nás veľmi zapôsobila práca v agentúre pod vedením pana Danceta. 5 rokov už pracujú eh, v agentúre ECHA. Za ten čas sa registrovalo 30 tisíc eh, látok, je tam veľmi komplikovaný systém, ktorý sa používa, informačný systém a chcela by som pochváliť prácu, ktorú urobila agentúra. Je pravda, že tu máme e, veľký rozpočtový problém a napriek obmedzeniam rozpočtu a obmedzeniam e, financí na e, verejné, verejnoprospečné práce, je predsa len dôležité, aby sme získali finančné prostriedky na to, aby sme mohli podporiť túto agentúru. Keď vaša delegácia prišla koncom augusta a pani Satuha si to takisto e, spomenula, e, vaša delegácia spomínala to overovanie zhody ako som to pochopila ja, agentúra e, by chcela kontrolovať 5% e, prípadov, ale ja som to pochopila tak, že tie kontroly robia členské štáty. A máme tu problémy, pretože nevšetky spisy sú úplné. Tieto kontroly nie sú len také kontroly, že si odfajpneme niečo v tabulkách, ale treba tam aj niečo zapisovať. A to sa dá e, robiť len pomocou informačných technológií. A keď e, tá kontrola zhody e, má pokryť 100% prípadov, tak potom budeme musieť mať naozaj veľmi ťažkopádny informačný systém, aby si s tým poradil. Ja viem, že to je ťažká úloha pre parlament, pre agentúru, aj pre radu a e, vznikla pracovná skupina, ktorá sa pozera na to, čomu všetko musia čeliť e, firmy, keď musia vyplňať tieto formuláre. Musíme sa pozrieť na to, čo sa robí, čo treba urobiť, aké sú komplikácie. To bolo treba spomenúť. Ďalšia vec je, že pracujeme nezávisle, ako určite viete. E, priznávam, že cítim vplyv mojej peročnej práce v parlamente, ale musím povedať, že sú tu určité obavy v priemysle a malé a stredné podniky majú určité obavy, pretože ten systém je dosť rozsiahlý. Ak ste mali podnik, aké musíte podávať hlásenie o chemickej bezpečnosti, alebo keď musíte vyplňať e, formuláre pre produkty, tak je to naozaj veľmi e, zložitá práca a niekedy sú to stovky strán, ktoré treba vypisovať. Tak preto vítame tú prácu, ktorá sa tu urobila a musím povedať, že e, informačný systém robí dobrú prácu, lenže agentúra by sa mala stať e, medzinárodnou, pokiaľ ide o rozsah chemikálií a je to cieľ európskych inštitúcií. Ak e, chceme, aby ten priemysel tu ostal a ak chceme chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, budeme musieť sa stať vodcom vo svete. A e, mali by sme e, si stanoviť tento cieľ pre agentúru. Hlasí sa komisia? Nech sa páči, máte slovo. ďakujem, pán predseda. Nepoviem toho príliš veľa, možno budem reagovať e, iba na tie pripomienky, ktoré sa týkajú prostriedkov, pretože to je zodpovednosť komisie. Pokiaľ je o biocidy, nie je tu nikto z DG e, životné prostredie, aby nás informoval o tej situácii, pokiaľ ide o nariadenie REACH Áno, musím povedať, že tu sme si e, niekoľko raz vymenili názory a hovorili sme o tom, ako by sme mohli revidovať toto nariadenie. Chápeme, že je tu túžba maximalizovať e, zdroje. Predsa len e, musíme udržiavať určitú rovnováhu medzi možnosťami financovania a požiadavkami EKA. A Niektoré návrhy agentúry nemôžeme zohľadniť, pretože tu máme určité obmedzenia. Nemyslím si, že budem zdržiavať e, viac ako treba, pretože pán Dancent e, vie zodpovedať všetky otázky. Ale keby ma potrebovala, tak mu rád pomôžem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. E, pán Dancent, máte slovo. Môžete odpovedať. A ďakujem, pán predseda. Začnem otázkami, ktoré som dostal. Najprv otázky pani Hasi, ktorá je našou kontaktnou osobou a ktorá hovorila o kontrole úplnosti, o kontrole e, súladu a o kvalitatívnych listoch a ďalej. E, musím povedať, že pokiaľ ide o tú kontrolu úplnosti, e, rozprávali sme sa so zainteresovanými stranami aj e, s vedením, aby sme si povedali, čo vlastne robíme a čo vyžaduje zákon. Uh, Eh, pokiaľ ide o tú úplnosť, eh, tam kontrolujeme iba určitú časť eh, spisov, či sa tie informácie, ktoré sa požadujú, aj poskytujú, ale pokiaľ ide o kvalitu tých údajov, tak to sa dá overiť iba pri kontrole zhody. Kontrola úplnosti sa robí automaticky, pretože my dostávame tisícky e, formulárov e, zhruba v tom istom čase, takže tá kontrola musí byť automatizovaná, aby firmy e, dostali čo najskôr výsledok, o, výsledok kontroly úplnosti. My sa snažíme dosávať čo najväčšiu úplnosť a e, preto máme plány, e, ktoré sa týkajú zlepšenia týchto kontrol úplnosti. Ako som povedala predtým, moratórium začína zajtra pre, ďalší, e, pre ďalšiu registračnú lehotu a my sme teraz na ďalších 6 mesiacov zmrazili náš nástroj na overovanie úplnosti. Pokiaľ ide o spisy, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami, musím povedať, že sa učíme záchodu a my sme kontrolovali všetky spisy, pozerali sme sa všetky aspekty spisov a potom sme posielali e, kvalitatívne listy alebo listy zaoberajúce sa dodržiavaním kvality. A my sa teraz e, naozaj zameriame predovšetkým na tú stranu súladu alebo zhody, pretože potrebujete mať správne informácie skôr než e, môžete e, plne posúdiť e, bezpečnosť jednotlivých látok. Preto sme sa pohli vpred a najprv sa zameriavame na e, bezpečnostné požiadavky a potom na ostatné. Všetko sa snažíme robiť krok za krokom. E, snažíme sa vytipovať potenciálne spisy, ktoré by mohli mať problémy. Keď však nájdeme e, také spisy, ktoré sú vo všeobecnosti nezhodné a majú veľké problémy, tak ich, ich riešime priamo a musíme tam robiť veľmi tvrdé rozhodnutia. A vyhrážame sa teda aj, že budeme konať, budeme robiť ďalšie kroky proti tým, ktorí e, dodávajú e, takéto neúplné a zle vyplnené formuláre. E, jednoducho musíme posúdiť tisícky takýchto spisov, ale tých, ktoré nevyhovujú našim požiadavkám, je veľmi malý počet. Uh, pokiaľ ide o obmedzenia, keď hovoríme, že máme rič už 5 rokov alebo 6 rokov, v podstate to bude 5 rokov pôsobenia riču budúci jún, to chceme oslaviť spolu s parlamentom. A až doteraz sme prišli so štyrmi obmedzeniami. Parlament pripravuje tieto rozhodnutia o obmedzeniach cez systém parlamentu, ale treba si uvedomiť, že v podstate tu máme proces, ktorý musíme dodržiavať. Komisia prijala viac obmedzení v minulých rokoch, ktoré vyplývali z minulých situácií. Existuje tu teda určitý čas na prijatie týchto formálnych rozhodnutí, a začína to e, návrhom členských štátov a naozaj to trvá nejaký čas, kým e, tieto rozhodnutia o obmedzeniach e, konečne padnú. A potom tu kolega hovorí o ďalších obmedzeniach, ktoré vychádzajú z predchádzajúcich legislatív, ale ja som videl iba tie záverečné rozhodnutia, ktoré nedávno prišli. Netvrdím, že je tu nedostatok vôle, ale nás viaže legislatíva a naša časť systému je plná presných lehôd. Takže my presne vieme, kedy čo treba robiť. Keď e, niečo príde, tak vieme viac menej predpovedať, kedy budeme mať tie stanoviska. A potom komisia nemá nejakú lehotu a ona prichádza s rozhodnutiami prostredníctvom komitológie. Potom sa hovorilo o substitúcii. Ako môžeme pomôcť? Samozrejme, môžeme pomôcť eh, tak, že budeme zvyšovať povedomie a informovanosť o kandidátskom zozname a takže budeme stimulovať eh, firmy dostatočne skoro, aby sa snažili o túto eh, substitúciu ale ide o veľmi technickú náhradu, technickú substitúciu a odohráva sa vo firmách, spoločnostiach a všetko je zahalené rúškom tajomstva, keď menia jednu látku za druhu pretože to patrí e, medzi dôverné informácie vo firme, e, o firme tajomstvo, tak povediac, pretože firmy chcú získať konkurenčnú výhodu pred e, svojimi konkurentmi. Nariadenie REACH už e, stimulovalo e, náhradu nebezpečných látok vo veľkej miere, pretože my sme už videli menej ako polovicu klasikovaných CMR pri registrácii. Veľa firiem využilo registračné lehoty a snažia sa rýchlejšie pretlačiť e, túto náhradu nebezpečných látok, pokiaľ ide o informácie a ako sa dajú využiť e, pre riadenie celého procesu, musím povedať, e, že tieto informácie sú užitočné pre riadenie rizik, pre verejné orgány. Staráme sa o to, aby verejné orgány mali prístup ku všetkým informáciám a údajom, aby mali prístup aj k dôverným informáciám. Oni e, preberajú iniciatívu spolu s komisiou v otázke riadenia rizik. Takže oni majú teraz plný prístup k systémom, a my im pomáhame pri používaní týchto informácií a pri zistovaní, kde má najväčší zmysel ďalej podrobnejšie posudzovať rizika. Členské štáty začali tohto roku hodnotiť látky. Zoberú si všetky spisy týkajúce sa jednej látky a zistiu, či sú tam nejaké informácie, nedostatky informácií, ktoré treba vyplniť a takisto môžu začať analyzovať eh, spisy, či eh, náhodou netreba ďalej eh, riadiť rizika. Toto funguje veľmi dobre, ale je veľmi dôležité, aby registračné spisy mali veľmi dobrú kvalitu a obsahovali veľmi kvalitné informácie. Necha- nepochopil som presne, Eh, vašu tretiu otázku. To bola eh, veľmi konkrétna otázka. O tom si pohovoríme medzi štyrmi očami po eh, tej, tomto zasadnutí. Pokiaľ ide o financovanie, už som hovoril, že je dôležité, aby sa biocíly financovali primerane. A písal som aj generálnemu riaditeľovi DG životné prostredie a vyjadril som svoje obavy v tomto ohľade a uvidíme, či v nasledujúcich týždňoch nájdeme nejaké riešenie. Ale budem sa snažiť presadiť, aby plná suma e, bola odsúhlasená pre rok 2013, pretože e, inak e, iba zhoršíme situáciu pre túto dôležitú legislatívu, ktorú preberáme a pripravujeme. Potom ste hovorili o tom, ako ďalšie krajiny reagujú, najmä USA a Čína. Pretože, ako vieme, tieto o, e, krajiny sa tiež venujú legislatíve EÚ a oni potrebujú takisto cez parlament schvalovať e, svoju novú legislatívu. USA prišli s takou legislatívou e, pred dvoma rokmi a uvidíme, či Američania sú ochotní teraz e, vôbec revidovať svoju legislatívu. Potrebujeme modernú legislatívu, tak aby sme si mohli vymieňať dôverné informácie. Mohli by sme sa s nimi dohodnúť a začať spolupracovať a vymieňať si vedomosti e, v rámci ríču, ktoré máme na oboch stranách oceánu. E, veľmi sa tešíme na spoluprácu s Američanmi a chceme naozaj vedieť, či sa im podarí urobiť krok pred. Nové vedenie v Číne bude tiež potrebovať lepšiu legislatívu, nie menej, nie legislatívu poskytujúcu menšiu ochranu, ale väčšiu ochranu. A Číňania, takisto konzultujte tieto otázky e, s nami. A ďalší veľkí hráči na tomto kontinente e, vedia o nebezpečných látkach. Potom pokiaľ ide o ďalšie obavy týkajúce sa nebezpečných látok. E, nariadenie REACH sa im venuje. My e, spolupracujeme aj s ďalšími agentúrami, ktoré kontrolujú výrobcov, ale e, potrebujeme, aby sa robili kontroly aj na colniciach. My potrebujeme robiť ďalšiu prácu, aby aj colné orgány vedeli o tom, čo robia inšpektori priamo vo fabrikách a u výrobcov. Pokiaľ ide o tú substitúciu, dúfam, že som e, sa venoval a dostatočne zodpovedal vašu otázku. A pokiaľ ide o získavanie e, plynu a ropy e, z roponosných bridlíc a pieskov, Generáliteľstvo pre životné prostredie skúma túto otázku, snažia sa zistiť, koľko informácií sa dá získať o tomto výrobnom priemysle a musím povedať, že tam treba mať k dispozícii naozaj podrobné informácie. A pre každé podrobné použitie nejakej látky e, treba mať pokyny. niektoré kľúčové informácie sa môžu stratiť. A my dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí diskutovať e, s týmto priemyslom o tom, ako získať podrobnejšie informácie, aby sme mohli pripraviť e, lepšie bezpečnostné informácie alebo informácie o bezpečnom používaní pre užívateľov. E, pokiaľ ide o prílohu 14 a spoločnosti, ktoré sa stiažujú na látky, ktoré používajú pri výrobe lietadiel. A musím povedať, že e, veľká časť ich reakcií e, je nepochopenie toho, čo vlastne znamená e, povolovací proces. Ten povolovací proces má stimulovať substitúciu látok. Nejde tu o totálny zákaz pretože toto povolovanie alebo autorizácia má e, jednoducho stimulovať náhradu nebezpečných látok tam, kde ešte k tomu nedošlo. Nejde tu o úplný zákaz týchto látok. Má takisto stimulovať a koordinovať výskum v tých oblastiach, kde ešte nedochádza k náhrade nebezpečných látok. Priemysel myslím si, že prehnane reagoval na danú situáciu. Myslím si, že by sa mali menej báť týchto žiadostí o povolenie a budeme mať ďalšie lehoty a termíny pre tieto žiadosti budúci rok a uvidíte, že týchto žiadosti bude dochádzať stále menej. Firmy sa totiž to snažia vždy nahradiť tie látky skôr, než uplynie ten e, posledný termín. Takže si myslím, že táto situácia z budúci rok zlepší. Potom pokiaľ ide o tie dve otázky, ktoré sa týkajú zbraní v mori a ďalšieho znečistenia Baltského mora. E, pán predseda, my za to nie sme zodpovední. My sa staráme o to, aby uh, sa látky správne klasifikovali, ak majú škodlivé účinky na vodu. No a potom je tu vodná legislatíva, ktorá má riešiť tieto záležitosti. Tam je naša práca dosť obmedzená. Pán Šluter tiež hovoril o význame konfliktu záujmov My sa staráme o to, aby nikto nemal ten pocit, že tu naozaj dochádza k stretu záujmov. Naši odborníci chodia na e, rôzne zasadnutia a pokiaľ ide o chemikálie na zozname e, kandidátov, tak je pre nás zložité, aby e, tieto chemikálie sa rýchlo presunuli zo zoznamu kandidátov na zoznam schválených chemikálií. My pripravujeme odporúčania a potom je na komisiu, komisii, aby to doriešila. Zvyčajne tu funguje lobovanie firiem, ktoré sú proti tomu, aby sa e, tieto chemikálie dostali na zoznam uh, schválených látok a to komplikuje situáciu. A koľko bude tých chemikálií? No už e, musím povedať, že je veľmi ťažké stanoviť nejaké kvantitatívne zoznamy. Sú látky, ktoré sa naozaj používajú vo veľkej miere a zmenili by život občanov. Chceli by sme sa pripojiť ku komisii a členským štátom pri novom plánovaní, kde budeme skúmať spisy, ktoré, ako vieme, zahrňajú látky prinašajúce obavy. No a potom členské štáty eh, budú rozhodovať o tom, eh, kde eh, tieto látky môžu byť zahrnuté a kde nie. A členské štáty budú prichádzať s tými obmedzeniami. ďakujem pekne kolegom za podporu a spoluprácu. Myslím si, že máme pred sebou ešte veľa úloh a robíme naozaj e, všetko, čo sa dá, aby sme sa pohli vpred. A napriek finančným obmedzeniam budeme mať stále ambiciozne ciele. Keď sa uh, kontrola e, súladu obmedzi na 5%, tak e, to samozrejme môže byť veľmi bolestivé, pretože nakoniec to môže priniesť o mnoho väčší problém, pokiaľ ide o kvalitu a súlad spisov, ale snažíme sa nájsť nejaké riešenie spolu s komisiou e, tak, aby sme si mohli ponechať náš vedecký tím, ktorý hodnotí spisy aby sme mohli urobiť dokonca viac, než pôvodne plánoval zákonodarca. Budeme teda viesť diskusie o tom, ako to zabezpečiť a pritom, aby sme boli správne financovaní zo zmiešaných zdrojov, teda z verejných a súkromných zdrojov. Takisto ste hovorili o tom, že by sme mali urobiť viac, aby sme pohli, pomohli e, spoločnostiam E, pripraviť zoznam bezpečných látok a aby sme im pomohli aj používať bezpečné látky. Áno, aj tu pracujeme a spoločnosti sami pracujú na tom, aby pripravili e, zoznamy e, bezpečných látok. A to, čo sa zapisuje do týchto hárkov alebo do týchto zoznamov bezpečných látok, e, to si musia spoločnosti dohodnúť medzi sebou, e, čo presne tam budú písať, aby ten text bol štandardný. A ja som písal spoločnostiam, že treba na to dbať, e, pretože po registrácii látok už bude ťažké tam niečo meniť. I think, um, that on the international... Myslím, že k tým medzinárodným otázkam som sa už vyjadril, takže pán predseda, myslím, že som zodpovedal na všetky položené otázky. Ďakujem pekne, pán Danset, za e, diskusiu aj za zodpovedanie množstva dnešných otázok. No práve ste e, splnili to najväčšie prianie. Tu platí to, že kto Eh, hudbu platí, ten si ju určuje. Nuž a pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, eh, dúfame, že sa nám podarí získať dostatok prostriedkov, aby ste eh, mohli plniť svoju úlohu a takisto aj ďalšie úlohy, ktoré sa vám naložia. Takže legislatíva je a úloha zákonodarcu je spojená aj s finančnými prostriedkami, takže treba mm, si za tým, za tým stať. Spoločne s radou sme e, rokovali o finančných prostriedkoch tak, aby ste mohli plniť svoje úlohy. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť. Musím povedať, že sme hrdí na naše agentúry, pretože znamenajú pridanú hodnotu pre všetkých 500 miliónov obyvateľov Európskej únie. Bolo povedané, že bude treba riešiť eh, aj iné ďalšie otázky a eh, je to pred nami táto otázka táto, táto cesta je náročná, ale som presvedčený, že je schodná. Ďakujem vám za na, vašu návštevu. Chcel by som um, pozdraviť uh, aj uh, vašu súčasnú kolegyňu, ktorá predtým bola našou kolegyňou. Musím sa ospravedlniť za uh, zo pár uh, nedorozumení, ale veľmi sa teším, že prišla. Takže ďakujem, pán Danset, za vašu návštevu a prajem vám všetko dobré. Dostávame sa k ďalšiemu bodu programu. Je to číslo 20. Činnosti STOA, čo sa, ktoré sa týkajú e, výboru ENVY. Ide o trvalodržateľné riadenie prírodných zdrojov. Projekt. Dostane slovo pán Krámer, ktorý nás stručne do tejto témy uvedie a potom budú pokračovať naši hostia najskôr má e, slovo pán kolega Tiava. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, keďže som inicioval a e, dohľadal som na projekt STOA v oblasti e, vodohospodárstva, vodného hospodárstva, chcem sa poďakovať výboru za diskusiu o, na tému štúdie v oblasti Eh, vodného hospodárstva. Keď som v, panelu, v panele 100, 100 a navrhol projekt o efektívnosti vodného hospodárstva, mal som po, pocit, a dodnes ho mám, že ide o eh, menej rozvinutú oblasť efektívnosti prostriedkov pretože z hľadiska tých, ktorí prijímajú rozhodnutia aj obyvateľstva, plitvanie no, sladkou vodou nie je až taká dôležitá ako plitvanie napríklad e, inými zdrojmi energie. A v tejto štúdii sme sa pokúsili o ukázanie určitých eh, odporúčaných eh, riešení v Európe. V Európe eh, v súčasnosti kríza sa netýka hm, sladkej vody, ale určite krajiny v Strednej Európe a v hm, Stredomori majú nedostatok sladkej vody. Konkrétne aj v Maďarsku má nedostatok vody a Nedostatok vody ovplyvňuje 10 obyvateľstva. V tejto štúdii som konkrétne navrhol, aby autory opísali nielen súčasnú situáciu, ale aby e, navrhli, čo robiť my ako členovia Európskeho parlamentu, čo v tejto oblasti môžeme urobiť. Najskôr nasledovať tie odporúčané postupy v Európe. Uvedol by som dva príklady. Jedným z nich je príklad z Badenska-Württemberska. Ak rolník Badensku-Württembersku zaručí, že voda neobsahuje 15 mg na liter, ide o dusičnanov, v susedných eh, vodných zdrojoch, takýto roľník dostáva 200 eh, eur na hektár. To je prostriedok štátu z krajinského rozpočtu eh, Badenská Württemberska, ktoré platí za tento verejný statok. Podobný príklad pochádza z Francúzska, je tu vodohospodárska spoločnosť, vodárenská spoločnosť Vitel, má podobný systém. A táto spoločnosť e, uzavrela dlhodobé zmluvy s polnohospodármi, ktoré znamenajú podporu 200 eur na hektár. Na začiatku poskytnú paušálnu sumu, bolo to 120 tisíc eur, ktoré majú pokryť počiatočné náklady polnohospodára na to, aby mohol e, nakúpiť technológiu e, a uplatniť lepšie postupy. Potom je tu možnosť modernizácie. Nielen v polnohospodárstve, ale celkovo v mestských e, systémoch zásobovania vodou. Napríklad v, Lon- v Londýne mi zástupca, izraelskej moho podniku povedal, že pred modernizáciou e, londýnskej spoločnosti na zásobovanie vodou bolo 30 um, stratov, pretože tieto, táto voda unikala do prostredia. Potom je tu problém recyklácia a opätovné použitie v Európe. Keď sa to porovná s Izraelom, je to veľmi e, nízke percento. V, v Izraeli sa znova používa 80 v niektorých eh, členských krajinách je to maximálne 25 Teda pri podpore recyklácie vody máme ešte veľa čo robiť. Eh, ďalšia otázka sa týka stimulov. Napríklad eh, pri zavlažovaní a používaní vody na zavlažovanie. V členských štátoch neexistuje cena vody na základe objemu preto um, polnospodári nemajú záujem um, nejakým spôsobom uh, šetriť s, s vodou. Preto treba týmto smerom urobiť určité kroky. Nuž a najdôležitejší záver tieto um, priebežnej štúdie je to, že pokiaľ ide o um, predpisy EÚ, že neexistuje celkový, celková rámcová legislatíva, ktorá by stanovovala, ktorá voda, aká voda môže byť použitá na zavlažovanie, e, na akej úrovni úpravy. Myslím si, že na európskej úrovni to môže predstavovať významnú prekážku. E, je treba, aby sme na európskej úrovni uviedli niečo do života, pretože na jednej strane máme recykláciu vody, Um, opätovné použitie vody a na druhej strane treba mať spoločné normy. To je veľmi dôležité. Som veľmi rád, že v rámci spoločnej polnospodárskej politiky a jej reformy uh, zohráva ozeleňovanie významnú úlohu. V druhom pilieri E, budú prostriedky na modernizáciu závlahových systémov e, v Európe. To je dôležitá vec. Predložil som pozmeňovací návrh, pretože to bolo pre staré členské štáty diskriminačné ja som navrhol, že sa to má vzťahovať nielen na nové členské štáty, ale na všetky, pretože je potrebné, aby aj nové aj staré členské štáty mali možnosť použiť tieto prostriedky na modernizáciu svojich závlahových systémov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz je čas, aby sa uzvala, ujala slova, um, uh, slova náš host, Sandra Berman Ďakujem, pán predseda. Dnes vám chcem predstaviť výsledky, priebežné výsledky štúdie panelu Stoja. Ide o trvalúžateľné riadenie eh, prírodných zdrojov. Sústreďuje sa to na vodu a, a spolnospodárstvo. Mám, mám tu so sebou zástupkyňu eh, o oddelenia, ktoré to má na starosti, je to na poli, e, Jana Poláková z nášho inštitútu. Náš projekt má dve zamerania. V prvom rade sa zameriava na riadenie e, hospodárenie s vodou a prírodnými zdrojmi. Bolo povedané, že voda je významným prírodným zdrojom pre ľudstvo. No a druhé, druhý cieľ je riadenie, hospodárenie s národnými zdrojmi, zdrojmi súvisiace s polnospodárstvom. A samozrejme, že to súvisí navzájom tieto dve oblasti. Voda je dôležitá pre polnospodárstvo a polnospodárstvo má významný vplyv na vodu, tak kladný ako aj záporný. Nuž, e, v, najskôr sme sa zamerali na vodné hospodárstvo, výskum, technológie a odporúčané postupy a efektívne využívanie vody pozreli sme sa na spoločné prínosy a ústupky, čo sa týka pôdy, biodiverzity. A takisto sme sa zamysleli, či sú potrebné e, ďalšie e, zdroje podpory, napríklad prostredníctvom spoločnej polnospodárskej politiky. V časti poľnohospodárstvo sme sa pozreli na možnosti pôdneho hospodárstva a vzťah e, k zmene klímy a takisto, aké možnosti sú tu mm, k dispozícii a aké sú dôkazy. Takisto sme sa pozreli na opatrenia politiky CAP z hľadiska vody a takisto vplyv na prostredie v rámci polnohospodárstva. Čo sa týka použitia vody v EÚ, sme sa pozreli na hlavné úlohy e, súvisiace v Európe s vodou. Máme tu taký drobný diagram, kde sa ukazuje, sa uvádza, že hlavné použitie vody sa týka energie, napríklad voda na chladenie. A tá sa dostáva naspäť do vodných telies. 22 vody používa v priemere polnospodárstvo, ale treba povedať, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a teda napríklad viac ako 80 vody sa používa v Španielsku na zavlažovanie. Hoci nedostatok eh, je známa najmä eh, v Stredomorí, čo sa týka európskych štátov, je to problém nielen pre tieto členské štáty, je to aj problém pre mnohé povodia, napríklad v Strednej Európe, ale napríklad e, aj na juhovýchode e, Spojeného kráľovstva. Tento problém treba riešiť e, aj v ďalších členských štátov, pretože keď používate vodu, používate aj energiu na um, um, čerpadla, na um, zohrievanie a tak ďalej. No a Eh, je možné, že zmena klímy tieto súčasné problémy ešte zhorší. Eh, čo sa týka polnohospodárstva, sú tu eh, štyri problémy. Dostupnosť vody, potom je tu v polnohospodárstve sa voda, používa na zavlažo, zavlažovanie, na spracovanie produktov a v chove zvierat. Potom máme tu kvalitu vody, kde je znečistenie problémom. Potom sú tu vodné toky v eh, rozvodi- povodiach. A takisto treba povedať, že voda má veľký vplyv na funkčnosť pôdy. Pretože um, jednoducho pôda má uh, vplyv, vplyv napríklad na, na tok vody, na infiltráciu. Uh, a takisto na zloženie. Teraz sa poďme pozrieť na zistenia, čo sa týka vodného hospodárstva. Najskôr prinášame stručný prehľad vedeckého výskumu v oblasti vody v EÚ. Sú iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na efektívne využívanie vody v EÚ, najmä na zavlažovanie Takisto sa tu rieši otázka, ako získavať údaje, aby sme lepšie poznali a vedeli, aké sú potreby polnospodárstva. Takisto sa sústredujeme na integrované e, riadenie e, vodného hospodárstva a to vertikálne, ako aj horizontálne medzi rôznymi používateľmi vodny a na, a na rôznych úrovniach, začínajúc od povodia až po úroveň EÚ. Prebieha výskum týkajúci sa a ekonomických e, nástrojov pre politiky a takisto, čo sa týka e, riadenie e, vodného hospodárstva v mestských oblastiach. Potom sú tu inovačné technológie. Jednoducho určité, určité kvantum vody treba ponechať vo vodných tokoch je však e, snaha o udržanie e, a podporu efektívneho využitia vody. No a priority výskumu v tejto oblasti sa týkajú dostupnosti vody, funkčnosti pôdy, ale aj kvality vody. Keď sa pozrieme na technológie, ktoré sú k dispozícii, prvým zistením je, že je množstvo možností pre efektívne využívanie vôd v EÚ. Všetky majú určité prínosy a všetky sú viac menej prispôsobené eh, v rôznych regiónoch eh, polnospodárským systémom tieto možnosti sme e, sa zoskupili do kategórií, ich je sedem. Najskôr je to monitorovanie využívania vody a meranie. Potom sú to e, nástroje a normy. Napríklad ste asi počuli o e, stope pre, ako, ako nástroj pre hodnotenie vôd. Potom sú tu technológie prepravy, aby sa znížili straty vody potom sú to presné um, techniky za, zavlažovania, napríklad kvapôčková uh, zavl, zavlahy a tak ďalej. Potom sú to možnosti uh, polnospodárskeho riadenia, napríklad uh, pôdne hospodárstvo, napríklad voľba správnych uh, plodín a podobne. Tom technológie, ktorý sme skúmali ďalej, je um, harmonogram, harmonogram zavlažovania, doprava vody a tak ďalej a viacej informácií nájdete v správe. Um, odporúčané postupy a politika na ne zameraná eh, rozlišovať oblasti polnohospodárske a meské a ich prepojenie. Významným eh, prísľubom je tu eh, opätovné použitie už použitej vody je e, potrebné, aby sa všetky prijaté politiky dali implementovať určitými krokmi, napríklad e, v rámci technológií a oceňovania. No a potom je dôležité prijať správny strategický prístup, um, aby um, bolo politiku možné vhodné uplatniť. Ďakujem pani Berman za vysvetlenie a teraz dávam slovo pani Polákovej. Je zastupkyňou Inštitútu pre európske politiky životného prostredia. Nech sa páči, tešíme sa na vašu prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať v prezentácii mojej kolegyne a ide tu o ten vzťah vodného hospodárstva a polnohospodárstva. To sú tie dve hlavné cesty našeho výskumu. Ide tu aj otázku pôdneho hospodárstva, pretože tie alternatívy môžu naozaj pomôcť vode aj pôde. A ak sú dobre realizované, tak pôdne hospodárstvo môže skutočne poskytnúť e, významné prínosy zachováva a posilňuje funkčnosť pôdy, ako aj kapacitu pôdy e, poskytovať ekosystémové služby, napríklad zadržiavanie vody z dlhodobého hľadiska. A toto môže zlepšiť e, tú podajnosť, prispôsobovanie sa ekosystémov k zmenám klímy. A súčasne pôdy môžu pot, pot, pôsobiť aj ako zachytávače e, uhlíka. Napriek tomu sa ale nedostatočne zdôrazňuje, ako veľké časti európskych pôd sa stali vlastne zdrojmi emisí práve z dôsledku e, polnospodárských postupov, ako je napríklad hnojenie, mineralizácia rašelinísk, erózia pôdy e, alebo vplyvy E, klímy. Takže je tu naozaj veľký potenciál na uplatňovanie správneho pôdneho hospodárstva, aby sa znížili tieto emisie na jednej strane a zachovali aj tie e, uhlíkové záchytné miesta, ktoré existujú. Alternatívy e, pôdneho hospodárstva znamenajú, že si musíme uvedomiť, že aby sme mali dobré pôdne hospodárstvo, musíme riešiť určité prínosy pre životné prostredie. Musí, by sa napríklad, mohli by sme sa napríklad zamerať na dostupnosť vody cez pôdne hospodárstvo. A to sa dá robiť napríklad optimalizáciou rôznych druhov a odrôd, ktoré sa vysadia. Mohli by sme uh, posilniť napríklad zachytávanie vody e, plitkým oraním a podobne. Existujú aj iné spôsoby, ako riešiť pôdne e, hospodárstvo, môžeme urobiť niečo pre prospech e, pôdy, dochádza k určitým synergia medzi vodou a pôdou a nie vždy. A ak skutočne zacielíme pôdne hospodárstvo na to, aby pomohlo pôde, tak to pomôže zmierneniu a prispôsobovaniu, ako som už povedala. Hovor, zaoberali sme sa viacerými alternatívami, takéhoto pôdneho hospodárstva. Identifikovali sme okolo 15, ale všetko je aj v našej správe, prie, priebežnej správe. Začína sa to takými opatreniami, ako napríklad sú tie záchytné zeleninové, zelené pásma alebo e, oranie, hospodárenie s ostatkami polnospodárských plodín, môžeme obnovovať e, močariny, meniť e, obhospodarovanú pôdu na pastviny a podobne. Sú tu proste rôzne synergie a v ďalšej etape toto ešte všetko zlepšíme a zdokonalíme. A tým sa dostávam k našej druhej téme v tomto projekte a to sa týkala polnohospodárstva, spoločnej polnohospodárskej politiky. Aj v tejto oblasti sme pracovali na identifikovaní a posudzovaní rôznych e, trendov v súvislosti s vodou a s vplyvom polnohospodárstva na ňu a s vplyvom na polnohospodárstvo. Možno, že viete, že tu máme problematiku e, E, dostupnosti vody. Pán Tabajdy už o tom hovoril. Potom tu máme aj otázku difúzneho znečistenia pesticídmi a podobne. Máme tu otázku riadenia povodí a podobne. Všetky tieto veci sú podrobne uvedené v našej prie, priebežnej správe. Teraz by som uviedla analýzu opatrení pre spoločnú poľnohospodárskú politiku. Je tu celý rad e, opatrení, ktoré by sme mohli zachytiť alebo uviesť. Krížové plnenie a opatrenia pre poľnohospodárske prostredie sú veľmi dôležité z hľadiska vody, v celej Európe. Okrem toho sú tu mnohé ďalšie opatrenia, ktoré by sme mohli použiť pre rôzne účely a budem hovoriť aj o tých. Je dôležité vedieť, že zatiaľ nevieme presne, koľko prostriedkov budeme mať na vodu ako prioritu vyplýva to z, z požiadaviek na štruktúru rozpočtu a veľmi ťažko je skutočne e, určiť z rozpočtu, čo presne na čo prípadne. Taktiež je dôležité vedieť, že v, existujú aj problémy v efekt, s efektívnosťou týchto opatrení v prvom aj druhom pilieri ja by som sa chcela zamerať na agri-environmentálne opatrenie, ktoré je kľúčovým, pretože umožňuje prispôsobiť a zacieliť pôdne hospodárstvo na lokálne a regionálne potreby. Možno sa zamerať na rôzne environmentálne oblasti, možno sa špecificky zamerať na vodu, ale tie potreby vody sa môžu odlišovať medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi. Preto je dôležité vypracovať opatrenia, ktoré sú zamerané na špecifické potreby. V roku 2007 až 2013, to bolo to obdobie, keď sme skúmali opatrenia, boli manažerské akcie zamerané rôznym spôsobom na kvalitu vody, dostupnosť vody a okrem toho tu existujú aj veľmi dôležité prierezové veci, ktoré súvisia s dobrou správou a o tom budem hovoriť o chvíľu. Kľúčovou otázkou je, ako sa tieto opatrenia uplatňovali členskými štátmi, ako ich využívali, ale aj ako efektívne sú, účinné sú pre vodu. Zobrali sme, zozbierali sme veľa príkladov konkrétnych a slubných systémov v členských štátoch. Kategorizovali sme ich podľa jednotlivej problematiky. Máme dostatok dôkazov, ktoré ukazuje e, prínos zníženia používania pesticíd a, pesticídov a hnojív, umelých hnojív na ornej pôde. A je tu napríklad problém všeobecných platieb na zníženie hnojiv, pretože veľmi ťažko je merať priamy účinok alebo dopad na vodu takýchto platieb. Na to poukázal už aj e, dvor auditorov svojej správe minulý rok. Ďalšia oblasť je, že dôkaz o skutočných prínosoch prevodu je obmedzený. Tu hovoríme o rozsahu aj náročnosti cieľov, súvisí to s nedostatkom údajov k referenčným hodnotám. E, ako aj s tým, že e, plány a realizácia plánov na skvalitnenie vody trvá dlho a dlho trvá, kým vidíme výsledky. Nemáme až tak veľa štúdí, ktoré by mohli posudzovať skutočné zlepšenie e, kvality vody alebo vody. Niektoré témy a účinnosť environmentálnych opatrení sú spôsobené tou slabou adresnosťou, zacielenosťou a súvisí to s tým, že keď poskytujeme všeobecné platby na znižovanie e, hustoty alebo pôdnu eróziu a nesúvisí to s oblastiami, kde sa tieto konkrétne hrozby vyskytujú. Toto bolo ďalšie zistenie Európskeho dvora auditorov, ale máme mnoho ďalších príkladov popri env- agroenvironmentálnych opatrení, ktoré by sa mohli týkať platieb rôznych typov pôdneho hospodárstva, existuje tu aj oblasť kapitálových investícií v pilieri 2 do infraštruktúry, ktorá sa zameriava na vodu. Tieto opatrenia v období 2007 až 2013 e, sa týkali e, infraštruktúry pre rozvoj polnospodárstvy, a ako je to ďalej v týchto plánoch uvedené. Tieto plány zostávajú aj v návrhu budúcej spoločnej pospodárskej politiky. Čiže ide o takýto typ opatrení, ktorí zostávajú zachované. Prínosy takýchto investičných grantov sú napríklad dostupnosť vody a to by sa malo dosiahnuť akciami zameranými na opätovné použitie vody, napríklad zbieranie dažďovej vody na farmách alebo podobné opatrenia, ktoré sa spomínali v úvode. Potom sú tu prenosy týkajúce sa hospodárenia vo vodných tokoch, v povodiach, napríklad po, modernizácia e, e, kanálových sústav alebo odvodňovacích sústav. E, ako ale sú, aký je skutočný dopad týchto investícií? Máme zatiaľ nedostatok informácií o investíciách do zavlažovania, ktoré by mali mať za výsledok čistú úsporu. To jednoducho nevieme. Pokiaľ ide o odvodňovanie, tak mnoho ľudí, ktorí, to, ktorí rozumejú účinkom odvodňovania na európsku prudký zemský povrch, chápu, že tu existujú aj určité významné rizika súvisiace s vysušovaním, odvodňovaním a nemáme žiaden vý, vý, dôkaz o výsledkoch takýchto kapitálových investícií, takže dôkazy nám naozaj chýbajú. V ďalšom kroku sa budeme zaoberať podrobnejším posudzovaním budeme sa zaoberať rôznymi e, možnosťami politík a budeme sa zaoberať aj základným materiálom komisie pre vodu, Water Blueprint a správy by mali byť hotové v máji a v mar- marci a v máji. Ďakujem veľmi pekne kolegyni e, Polákovej. A na záver kolegovia Taratela, e, najprv kolega Taratela, nech sa páči. Ešte teda dvaja kolegovia sa hlasili o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste do týchto že ste tieto dva projekty stoa zaradili do programu, pretože takto mám možnosť sa spýtať jednu metodickú otázku. Mali sme alebo videli sme malú ukážku tej vynikajúcej práce, ktorú odvádza STOA. Naša otázka je, že ako by mohli byť tieto aktivity ešte užitočnejšie? Môj dojem je veľmi často taký, že práca STOA je ako keby uh, art po art. Niečo z toho, čo sa tu povedalo, je uh, samozrejme prínosom. Počujeme, že je tu správa alebo že je tu vzťah medzi užitočnosťou, medzi výskumom stoa a prácou tohto výboru, ale my potrebujeme nájsť určitý praktický spôsob, pretože každý deň riešime veľmi špecifické technické vedecké problémy a veľmi často v súvislosti s tým musíme pripustiť, že nemáme úplné znalosti o tejto problematike, veľmi často sa stávame obeťou alebo hrozí riziko, že sa staneme obeťou lobbystov, ktorí nás potlačia určitou cestou. a je orgánom, ktorý patrí tomuto parlamentu a má nezávislých e, výskumníkov a ústavy a mohla by nám poskytnúť určité výstupy, ktoré by boli menej špecificky zamerané a boli by možno populárnejším spôsobom e, sprostredkované, tak aby sme sa dokázali brániť rôznym lobbystom. Potrebujeme nájsť jednoducho cestu k väčšej vzájomnej spolupráci. Vo výbore v A ja tam nezastupujem seba alebo moju politickú skupinu, ja tam zastupujem tento výbor. Takže moja prozba na e, predsedu je, že je to problém a Chcel by som požiadať autorov, aby sa spojili e, s týmto výborom a riešili tie najdôležitejšie body, ktoré má tento výbor žiadať od STOA. Ide tu o projekty, štúdie a podobne, aby sme mohli organizovať tieto iniciatívy spolu. Zo STOA sme organizovali iniciatívy, ktoré sú na pomerne vysokej úrovni Máme tu veľmi významné podujatia a mrzí ma, že vtedy bola prítomnosť poslancov, ktorí boli pozvaní a e, e, neprišli v takom hojnom počte a jednoducho sme nevy, nevyužívali tieto možnosti. Mali by sme to lepšie využívať. Ďakujem veľmi pekne, pán Tavela. E, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť, ktorú ste nám dali hovoriť o tejto téme. Môžem sa pridať len k tomu, čo už povedal predrečník, pretože ja som poslancom výboru Envy a zastupujem výbor Envy v STOA a preto zodpovedám aj za tieto projekty, ktoré sa tam realizujú. A skutočne sa tam ukázali veľké nedostatky aj počas debaty, ktorú sme viedli. Boli tam e, nedostatky a teraz sa hovorí o technológiách, o alternatívach, o nakrmení miliarda ľudí, a nedávno sa ukončila štúdia, ktorá hovorí o toxickej bezpečnosti, o toxikológii alebo o bezpečnosti potravín, respektíve o vplyve jedov, ktoré môžu takto vzniknúť. A tu hovoríme o nanometrickom znečistení, ktoré sa zistilo. A potom je tu ďalší problém, ktorý súvisí s technológiou, to je etický problém. Môžeme tu zasiahnuť do ľudského genómu a o tomto sa hovorilo aj v rámci štúdy, kde sa hovorilo o vytvorení dokonalého života a Ide o veľké štúdie, štúdie veľkého významu a ja si myslím, že je to veľmi dôležitý nástroj aj pre poslancov, pre parlament. A, pa, a predseda Barroso má zamestnaného vedeckého poradcu. S touto osobou sme už hovorili, ide o profesorku, ktorá pomáha Barosovi a STOA je samozrejme tu na partnerom e, pre vedeckú poradkyňu predsedu komisie Barosa. A som aj pripravený viesť ďalšie stretnutia a rokovania, ktoré by sa mohli pripraviť, aby, sa, aby došlo k výmene týchto od, od myšlienok. A ešte k tej poslednej štúdii, o ktorej sa tu hovorilo, Ide o štúdiu o využívaní vody, ide teda o štúdiu o vode. Myslím si, že tu ide o prioritu, keď hovoríme o prispôsobeniam sa zmenám klímy, pretože voda bude zásadným prvkom. Ide tu aj o zachovanie pôd, pôdy záchytných miest e, vo vode, v pôde, kde sa môže zachytávať dažďová voda, pretože vieme, že zrážky dneska trvajú síce kratšie, ale sú o to intenzívnejšie. A preto treba vodu zachytávať a skladovať tam, kde je to potrebné, aby sme, kde je to možné, aby sme zabránili erózii pôdy. A takto musíme využívať aj prírodzené e, na, vodné nádrže, zachytávanie, prírodzené zachytávanie vody. Lebo voda má veľmi dôležitú funkciu. Chcem vám pripomenúť napríklad otázku fosforu. Je tu možnosť nedostatku fosforu v porovnaní s obdobím spred 50 rokov. Je jasné, že existuje fosfor a využívame ho v polnospodárstve, niekedy možno až pri veľmi, ale potom mu dovolíme odísť. A problém je, ako by sme mali hospodáriť s vodou, aby bolo najmä v mestských oblastiach možné znovu získať, e, regenerovať tú organickú zložku, ktorá by sa mohla ďalej využiť na energetické účely na jednej strane a na druhej strane mať e, tu e, ďalšie prvky, ktoré by sa by dokázali vyťažiť a využiť v polnohospodárstve. Takže pri mestských oblastiach musíme ísť e, smerom k čisteniu vody, kde budeme riešiť rôzne špecifické situácie. Chcel by som vám najmä pripomenúť vodu, ktorá sa dá použiť a po spracovaní a e, ide o vodu spracovanú pomocou kvasinie, ktorá sa dá znovu e, doplniť v prípade sucha. A je to veľmi dôležité, pretože mestské oblasti veľmi často vyžadujú práve takúto podporu è e quello che l'acqua può portare e che può garantire, ricordando ancora una volta che per... Takže, čo môže voda ešte priniesť? Tu by som chcel pripomenúť to, čo sa teraz skúma v Hamburgu napríklad, v Nemecku. Hovoríme o čiernej vode v tomto prípade. Ide o vody z, najmä z organickým odpadom, ktorý sa dá čistiť cez inverznú osmózu a takto sa dá vyfiltrovať organický materiál a ďalej použiť na výrobu energie. A takto sa dá získať znovu organický materiál alebo ďalšie prvky, ktoré sa dajú znovu využiť v polnohospodárstve. Takže tá štúdia by sa mala zaoberať aj takýmito systémami. To je prispôsobenie zmeny klímy, to je jeden aspekt, ako aj zachovanie pôdy. A na druhej strane sa zaoberať aj tým, ako by sa dali získať konkrétne látky pretože tu ide o prvky, ktoré raz nám možno budú chýbať. Možno, že teda aj to by sa mohlo v tomto návrhu zohľadniť, pretože si nemôžeme dovoliť nič stratiť. Ďakujem veľmi pekne, Vitorio. Chcem sa najprv poďakovať externým vedcom za prezentáciu. Pán Tartalera a pán Prody povedali, ako by sme mohli prácu z toho lepšie zaintegrovať do práce Výboru pre životné prostredie. Všetci vedia, že je to dôležité, ale ako by sa to dalo urobiť, ako by sa tieto správy dali využiť v každodennej práci. A chcem, aby politické skupiny najprv prišli s návrhmi, aby sme sa mohli najprv o týchto návrhoch poradiť, aby sme videli, aké možnosti máme na zlepšenie, aby sme obohatili našu prácu, pretože to je zdroj, ktorý by sme mali využiť a nemali ju nechať takto niekedy premrhanú. Možno, že by sme aj my mali byť aktívnejší v tejto spolupráci. Myslím, že sme už na konci, preč, už som trom, trom záujemcom o slovo zobral slovo, pretože sme troška v časovej tiesni. Ďalší bod rokovania, potom by museli všetci ďalší dostať slova. Máme na koniec, lebo nedostaneme sa potom k ústnej otázke dal... Takže chcem sa ešte raz poďakovať za túto debatu, aj za vašu prezentáciu a blížime sa teraz ďalšiemu bodu rokovania a to je len slovo dané kolegyni Linda McEwan, ktorá sa rieši, ktorá sa predniesie otázku na ústne zodpovedanie 2012 08 o kvalite, smernici o kvalite ovzdušia oxidu dusičita. Možno tí ľudia zo stoj by mohli byť aktívni a mohli by sa skontaktovať so spravodajcami. Bolo by to praktické. Máme tu predsa tenevého spravodajca, máme tu správu, nech sa na to pozrie lebo inak sa obávam, že všetka tá dobrá práca, ktorá sa tu e, robí, sa nebude zohľadňovať. Treba byť aktívny na oboch e, stranách. Takže sa nebojte, skontaktujte sa priamo s poslancami. Inak sa bude robiť všetko tento výskum a nebude sa nejako zohľadňovať. Nuž, ale teraz e, mám otázku, ktorá sa týka kvality ovzdušia. Vieme, že komisia urobila analýzu toho, ako členské štáty naplňajú momentálne kvalitatívne ciele. Vieme, že viaceré členské štáty a mesta v tých e, štátoch majú problém e, naplniť tieto ciele. A občania sa pýtajú, prečo. Prečo je to? Pretože členské štáty a mesta neplnia e, riadne ciele neplnia teda riadne legislatívu, alebo e, je skôr v tom, že nerobia pokrok e, s vozidlami a technickými normami vozidiel. Je v tom problém a mestské rady nemôžu urobiť nič, ak tieto emisie sú veľmi vysoké. Máme politiky na to, e, aby sme pozbudili ľudí pri používaní dýzlových motorov. Takže ľudia by sa aj vedieť, ako sa naplňa smernica. E, vy budete v júni budúceho roku e, robiť nejakú kontrolu kvality, budete analýzovať súlad so smernicou a zoberiete do, do úvahy E, pri revízii a budete navrhovať nové normy? Ďakujem veľmi pekne. Linde McAven a teraz dávame slovo komisii. Nech sa páči. E, ďakujem. Dobré ráno, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Ďakujem za otázku. Som Tomás Verheyen a som vedúci jednotky, ktorá sa zaoberá kvalitou ovzdušia. Pozrel som sa na tú otázku. Vy ste to zhrnuli trochu inak, ako e, to bolo uvedené v písomnej podobe, ale e, odpoviem vám aj na vašu otázku, ktorú ste práve teraz povedali. Musím povedať, že komisia dostala údaje o kvalite ovzdušia za rok 2011 od všetkých členských štátov. A naozaj e, je veľa členských štátov, ktoré porušujú limitné hodnoty PM2 a NO2 predovšetkým a keď ide o PM10, tak E, tam porušujú denné limitné hodnoty a pri NO2 e, porušujú ročné limitné hodnoty. A viete, že my pracujeme skôr so zónami a nie s národnými hranicami e, štátov. 250 zón zo 650 prekročilo hodnoty PM10 a 90 zo 650 zase prekročilo ročnú limitnú hodnotu pre NO2. E, pokiaľ ide o PM10 11. júna 2011 skončilo, skončila lehota e, predlženia, ale pokiaľ ide o NO2, členské štáty e, môžu ešte stále uplatňovať lehotu predlženia a ešte stále očakávame notifikáciu od 18 štátov, ktoré sa týkajú 202 zón. Problémy z NO2 naozaj súvisia s dopravou, to vidíme. Ale netýka sa to iba dopravy, ale predovšetkým dýzlových motorov vo všeobecnosti. E, opäť sa k tomu môžem vrátiť aj neskôr, ak si to budete želať. Niektoré členské štáty e, takisto uviedli, že e, pokiaľ ide o 8 zón, do roku 2020 sa nepodarí dosiahnuť súlad, ale pretože sa veľmi zameriavame na to časové predlžovanie, na to sa momentálne nezameriavame. Máme 9 mesiacov ešte na tie e, predlžené notifikácie a polovica zón, ktoré boli identifikované, ešte budú potrebovať rozhodnutie a 45 prípadov je takých, kde sme nevznesli nejaké námietky, pretože e, boli splnené kritéria uvedené v smernici a vznesli sme e, námietky v prípade 55% prípadov a týka sa to opäť NO2. Rozhodnutia e, majú padnúť v decembri 2012 a do konca marca 2013. Týka sa to zón v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Luxembursku. A teda týka sa to zón v týchto krajinách. Komisia však akceptuje, že členské štáty znova e, predložia e, správy o plnení e, limitných hodnot NO2 s tým, že budú naplnené ciele pre roky pre obdobie do roku 2050. Na našej webovej stránke sa tieto informácie postupne a pravidelne aktualizujú My sa to naozaj snažíme robiť transparentným spôsobom. S hľadom na tieto opätovné e, predloženia hodnot NO2 e, musím povedať, že hlavne pre NO2 e, pripravujeme novú stratégiu. Máme už stratégiu pre PM10 a to má byť súčasťou revízie politiky e, kvality ovzdušia pre celú Európsku úniu. Pokiaľ ide o PM10, e, tam máme 4 prípady, ktoré sa dostali na súdny dvor a padli už aj 3 e, verdikty. Pokiaľ ide o ten posledné, posledný prípad, pripravujem momentálne 3 listy aby sa uskutočnili primerané opatrenia a aby prekročenie limitných hodnot e, trvalo čo najkračšie. S tým, pán predseda, si myslím, že som vám dostatočne odpovedal na vašu otázku, ale veľmi rád doplním, ak ešte budete mať nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne. Pár ľudí sa tu hlási o slovo. Ako sa ukázalo, budeme e, musieť dbať na to, aby dieselové motory boli efektívnejšie, ale aby sme e, zachovávali aj podiel NO2, pretože niektoré dieselové motory e, majú E, vyšší podiel oxidu dusičitého vo výfukoch a budeme sa musieť o to e, postarať. E, v roku 2013 sa budeme musieť postarať o šestý vzduch v Európe a uvidíme, ako to budeme musieť, môcť presadiť. Dva ľudia sa hlasia o slovo. Vittorio Prodi a Linda McEvan. Vittorio. Ďakujem veľmi pekne. A pán predseda, ďakujem komisii za túto informáciu. E, chcel by som nadviezať na to, čo sa povedalo predtým. STOA robila štúdiu toxicity e, nanočastíc a toto má E, súvislosť práve s dizlovými motormi. Preto si myslím, že tento problém by sa dal vyriešiť, pretože je to problém mestských oblastí a je to problém, e, ktorý závisí od zdroja vody. A od zdroja, e, ktoré majú dieselové motory, sú tam spalovacie motory, ako sa povedalo, a je tu možnosť, ktorá by síce nepredstavovala plné e, riešenie, ale predsa len čiastočné riešenie, kedy sa používal zemný plyn alebo metán ako palivo. Ja mám auto, ktoré e, beží na metánový pohon a nemá nejaké emisie častíc, emisie častíc. Tento problém sa teda čiastočne vyrieši takýmto motorom A toto by e, mohol byť e, primeraný stimul, pretože momentálne nemáme iný spôsob, ako vyriešiť tento problém. Je to aj problém e, oxidu dusičitého, ak sa nedostaneme až zdroju problému. Dlhodobým riešením by však boli elektrické motory, s čisto elektrickými motormi, ale toto je riešenie e, ďalekej budúcnosti. Musíme sa teda pozrieť na paliva, ktoré môžeme zatiaľ využívať a musíme nájsť primeraný spôsob využitia súčasných palív. Nech sa páči, Linda McCavan. Áno. Hovorili ste o tom, že doprava je problémom. Vieme, že je to problém. Ale je to aj problém e, toho, či sme pokročili dostatočne e, s technickým návrhom automobilov. Ale podarí sa štátnym orgánom vôbec nejako pohnúť pred týmto problémom vzhľadom na to, koľko automobilov je v Európe. Komisia rozmýšľala aj nad týmto. Zrejme sme nepostupili eh, tak rýchlo, ako sme chceli a eh, vy ste hovorili, že ste začali konanie proti eh, štyrom štátom, alebo začali ste konať v štyroch prípadoch. Kedy kedy ste začali? Bolo to eh, pred revíziou, po revízii eh, smernice? Komisia, dobre, opäť sa pokúsim byť čo najpresnejší eh, prvom rade, keď sa vrátime k doprave a viacerým veciam, ktoré sa povedali, treba povedať, že sa nedá popierať, aké sú emisie v skutočnom svete. Je tu legislatíva o schvalovaní typov vozidiel a tá by mala viesť eh, k znižovaniu znečistujúcich látok a my hovoríme o PM a NO2. Nemožno poprieť, že Euro 5, ktoré momentálne pôsobí, eh, robí naozaj veľmi eh, veľa dobrého pre PM 10. Je to ako svetlo na konci tunela, ale sú tu fakty. A toto teraz skúmami. Emisie NO2 sú niekoľko násobne vyššie, než e, čo predpisujú homologizačné predpisy. A emisné e, hodnoty sa berú do úvahy za bežných e, podmienok riadenia motorových vozidiel. Treba sa teda pozrieť na to, ako to funguje. Nejde tu len o to, aby sme mali novú legislatívu. E, pre nás aj pre väčšinu ľudí je jasné, že potrebujeme euro 6. Potrebujeme, aby vstúpilo do platnosti čo najskôr, pretože euro 5 e, hovorí o filtroch e, častíc a keď sa snažíte zachytávať častice, tak podiel NO2 stúpa. Nemalo by to tak byť v každom prípade, ale Euro 6 by to malo riešiť. Euro 6 možno nevyrieši ten problém emisí v skutočnom svete, pretože opäť je to problém toho, že treba si zadefinovať, čo je dovolené a čo zachádza za rámec zákona. A jednoducho je tu viac vecí, ktoré treba riešiť my počujeme aj hlasy trhu. Euro 6 e, by malo priniesť najmodernejšie filtre a dať ich do všetkých motorových vozidiel. A v zásade tieto častice, ako to chápeme my, budú zachytené v týchto filtroch, všetky škodlivé látky budú zachytené v týchto filtroch, aj nanočastice by mali zachytené e, e, v týchto filtroch. Hlavne dýzlové e, výfuky spôsobujú problémy a to by malo byť doriešené. Ale ďalšou otázkou je, čo robia výrobcovia na to, aby sa táto otázka doriešila. A Ide aj o to, či budú e, dávať e, drahé zariadenie do auta alebo nie. My to sledujeme. A či sa to uskutoční alebo nie, to bude otázka budúcnosti, ale e, mestské orgány budú mať viacero možností, ako sa postarať o zníženie emisí. Revízia prebieha, takisto aj naša analýza, validácia a tak ďalej, ale pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia. E, je to aj otázka riadenia alebo spravovania. Sú tu určité zodpovednosti na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni a my počujeme e, iné signály od miestnych orgánov, než počujeme od národných e, orgánov. Potrebujeme jednoducho E, viac legislatívy alebo prísnejšej e, legislatívy, ale na národnej úrovni nie sú s tým vždy nadšení. A toto musíme tiež doriešiť. A posledná odpoveď sa týka e, konania za porušenie smernice. Um, hovorím, že všetky tieto konania za porušenie smernice začneme pred revíziou. E, musíme sa pozrieť e, totiž na výsledok analýzy, ktoré e, smernice, ktoré právne predpisy sem patria a tá analýza bude naozaj veľká, ale videli sme, že došlo už aj k, ku konaniu v teréne. A môžem povedať, že pokiaľ ide o riadenie kvality ovzdušia, tam, kde od konca 90. rokov fungujú limitné hodnoty, to znamená, dlhé roky už majú limitné hodnoty zavedené, tak tam sa niečo urobilo, ale v podstate máme v teréne príliš veľa papierovačiek a málo konania. Všetko budeme musieť e, poriadne rozbehnúť všetko na princípe subsidiarity. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Áno, ďakujem veľmi pekne. Sme napití, čo budeme uh, môcť očakávať. Budete tlačiť na to, aby ten uh, návrh prišiel včas, aby sme to ešte uh, v tejto tomto legislatívnom období mohli riešiť túto záležitosť. Ale existujú aj teoretické a praktické emisie. O tom sa ešte celkom nehovorilo. Ehm, musíme sa ešte aj na to pozrieť, keď hovoríme o homologizácii motorových vozidiel. Musíme tam mať inteligentnú kontrolu Môžeme to kontrolovať aj cez e, legislatívu o CO2. To všetko spolu súvisí, ale tam sme sa stali obeťami e, svojej vlastnej legislatívy. Tam máme e, PM, ktoré sú stanovené v Európskej únii. Máme staré čísla zo starej smernice pre PM a Potom máme aj e, čísla pre NOx. E, tieto čísla sa dostávajú do konfliktu starej a novej smernice a toto tiež e, musíme doriešiť. Ďakujem všetkým za príspevky. Ďakujem Linde McEwen za otázku. Ešte vy sa hlasí o slovo, nech sa páči iba veľmi stručne, pretože si uvedomím, že som neodpovedala na otázku načasovania. Vzhľadom na všetky tie kroky, ktoré musíme urobiť a vzhľadom na to, aký veľký je ten materiál, tak do septembra by sme to mali všetko ukončiť, ale to bude naozaj veľmi ťažké. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to urýchlili. Ale čo je najdôležitejšie, je, že som chcel povedať, že každý sa môže pozrieť na analýzy, na našej webovej stránke všetky informácie, všetky analýzy, všetko je k dispozícii na našej webovej stránke dnes alebo zajtra. Tam natiahneme e, posledný e, súbor informácií. Takže ktokoľvek sa chce pozrieť na ten proces, môže ho sledovať na našej webovej stránke. Ďakujem veľmi pekne, môžem vám dať e, dobrú radu. Do roku, septembra 2014 máte teda čas lebo keď si necháte čas do septembra 2013, tak tento parlament sa už nebude môcť zaoberať tým návrhom. Môžete si teda nechať na čas do septembra 2014, lebo všetko, čo nebude u nás do februára, marca, e, tak to nebudeme môcť riešiť, čo by bola veľká škoda. Takže prosím vás, urobte všetko preto, aby ste naozaj e, presadili celý ten proces, lebo v roku ovzdušia tieto tri inštitúcie sa budú zaoberať touto témou a e, mali by mať aj možnosť robiť rozhodnutia, pretože Inak pre tento parlament nebude technicky už vôbec možné spracovať e, túto tému. Ďakujem veľmi pekne, želám vám dobrú chuť a všetci, ktorí tu boli teraz ráno, prineste si každý 5 eh, kolegov aj po obede, lebo po obede to bude určite zaujímavé. Dobrú chuť.